Eh, vyberať eh, náš zmluvný partner, eh, ktorý vždy bude zastupovať nejakú spoločnosť, ktorá je prosperujúca a dobre známa. Ďakujem. Končím rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Podľa rokovacieho programu teraz nasleduje správa Edith Bauer o situácii žien, ktoré sa nachádzajú pred dôchodkovým vekom. Teraz dostane slovo na 4 minúty spravodajkňa. Ďakujem, pani predsedajúca. Asi ste si tiež už všimli, že v televízii. Televízna hlásadelka má zriedka menej ako 50 rokov. Asi ste si už všimli, že je menej podnikateliek ako podnikateľov. To sú všetko štatistické údaje a vidíme, že e, na pracovnom trhu je celkovo viac mužov ako žien, najmä pokiaľ ide o konkrétnu vekovú e, skupinu 54 až 65 rokov a ženy sa snažia nájsť si nejakú prácu často, napríklad cez internet, ale vlády, politici sa zaoberajú okrem tohto problému aj problémom dôchodkov, dôchodkového poistenia a získavania dôchodkových nárokov. A e, ženy často e, s, ukončia svoj pracovný život skôr ako muži. My sme si stanovili taký cieľ, že by sme mali dosiahnuť podiel 75 zamestnaných eh, žien a takisto chceme bojovať proti chudobe. A teraz si kladieme otázku, čo môžeme urobiť preto, aby ženy neodchádzali tak skoro do dôchodku. Je faktom, že ženy končia svoj pracovný život skôr ako e, muži a proti tomu by sme mali bojovať. E, ženy sú vystavené veľkému množstvu diskriminácie. Ženy sú často e, diskriminované dvoj alebo viacnásobne. Takzvaný aging alebo starnutie je diskriminačný faktor. To často pozorujeme. Potom sú určité povolania, ktoré sú vyhradené iba pre ženy. Sú určité sociálne donúcovacie faktory, e, ktoré nutia ženy nebyť na trhu práce, pretože sa o niekoho starajú v rodine, e, starajú sa napríklad o deti alebo o niekoho iného. No a potom je tu problém chorôb, ktoré sú špecifické pre ženy, napríklad rakovina prsníka a podobne. A tie vytvárajú nevýhody pre ženy taktiež. Ženy to často majú oveľa ťažšie nájsť si pracovné e, miesto na trhu práce. Musíme proti tomu niečo robiť, aby sa e, táto činnosť zlepšila. Situácia žien vo veku nad 50 rokov e, je závažná, musíme ju brať vážne, ale na druhej strane ženy žijú dlhšie ako muži a ešte stále sú veľké mzdové rozdiely. Existuje priepasť medzi mzdami mužov a žien. Ďalej, e, čiastočný úvezok. Aj v týchto pracovných miestach na čiastočný úvezok sú nadmerne zastúpené ženy. A e, ženy majú často e, v konečnom dôsledku nižšie dôchodky ako muži a takisto im hrozí, starším ženám hrozí viac chudoba ako iným skupinám. Cieľom tejto správy je poukázať na túto situáciu a chceme sa postarať o to, aby sa napravila. Chceme bojovať týmto proti diskriminácii a na to potrebujeme konkrétne opatrenia a návrhy. Prevencia je vždy lepšia ako e, riešenie problémov, takže e, radšej predchádzať ako liečiť No a veľmi dôležitým záverom je aj to, že sa musí zasiahnuť do eh, dôchodkovej reformy. Tam potrebujeme zistiť, aké majú nároky ženy. Nesmieme dopustiť, aby v budúcnosti eh, existovali ešte ženy bez sociálneho poistenia v starobe. Potrebujeme teda opatrenia, ktoré sa budú zaoberať špecificky so staršími ľuďmi Prežívame časy demografických zmien a preto nás čakajú osobitné úlohy a naše ciele nevsplníme, ani stratégiu 2020 nesplníme, ani ten cieľ zamestnanosti 75 nesplníme, ak sa nebudeme sústrediť na staršie ženy a nevytvoríme im miesto na trhu práce. Grazie, la parola al... Ďakujem. Pani Klas. Er Správa Bauer popisuje konkrétne e, situáciu. Tak ako postupujú demografické zmeny, tak sa situácia starších žien dramaticky zhoršuje. Budúcnosť, milé kolegyne a kolegovia, e, je e, stará, E, je to žena a je chudobná. Ženy pracujú kratšie, pretože majú materské dovolenky, starajú sa o, o rodinných príslušníkov a priemerne zarábajú menej ako muži. Medzi ženami je viac nezamestnaných a e, ženy štyrikrát častejšie pracujú na čiastočný úvezok. Ženy pracujú, ale nie vždy sú platené nízky príjem ženy sa potom odrazí aj na nízkom dôchodku a zvyšuje riziko chudoby v starobe. Správa sa sústreďuje aj na pozitívne aspekty. Starší ľudia sú veľkým kultúrnym aj spoločenským obohatením a tento príspevok starších ľudí sa často prehliada. Spoločenská výzva spočíva dnes v tom, aby ľudia boli ocenení

Ďakujem, pani Dančila. Într-o lume a globalizării, solidaritatea între... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V globalizovanom svete solidarita medzi generáciami a využívanie a potenciálu starších žien je príkladom, príkladom e, Takéto ženy sú veľmi dôležitým zdrojom a môžu naozaj byť veľkou podporou pre komunity. Je dôležité podporiť všetky opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu rovnakých príležitostí, politických príležitostí, tak aby sme sa vyhli existencii diskriminácie a diskriminačných prístupov voči ženám v dôchodkovom veku. Myslím si, že by sme eh, mali eh, podporovať návrat do práce po pôrode, eh, potom rôzne preškolovacie programy tak, aby sme sa vyhli takým obdobiam bez zárobkovej činnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Figueiredo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Diskriminácia starších žien je jedným z najväčších sociálnych problémov, s ktorými máme dočinenia. Je to aj dôležitý dôvod sociálneho ehm, vyčleňovania a chudoby. Tieto ženy eh, často majú nízke mzdy, eh, často to ženy pracovali iba na, pracovný, na častočný úvezok a to znamená, že majú aj eh, nižší dôchodok a tým sa dostávajú do veľmi zraniteľnej situácie a teraz sú vystavené riziku chudoby. S vysokou nezamestnanosťou, ktorú teraz máme, je skrátka evidentné, že ženy, ktoré sú v dôchodkovom veku, majú čoraz menej príležitosti, možnosti, často nemajú prístup k dostatočnému dôchodku často teda vykonávajú starostlivosť o deti, o starších, o postihnutých a veľmi zložité Veľmi závažná je ale diskriminácia v oblasti miest, čo vedie k tomu, že ženy majú nižšie dôchodky. Toto musíme odstrániť. Žiadna diskriminácia, dôstojná, dôstojný dôchodok aj pre ženy. Existujú verejné služby, ktoré e, sú veľmi kvalitné. Je tu prístup pre tieto ženy napríklad v oblasti zdravotníctva alebo v oblasti sociálnej a tento prístup, tento musí byť garantovaný. To sú návrhy, ktoré sa uvádzajú v správe. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani Flašiková. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hm, kolegyne, kolegovia, predkladaná správa sa zameriava na ženy dosahujúce tzv. predôchodkový vek, čo je vek medzi 55. a 64. rokom života. Alarmujúcim je fakt, že v 21 členských štátoch Európskej únie je zamestnanosť žien v preddôchodkovom veku v porovnaní e, so zamestnanosťou mužov v takom istom veku až o 20 nižšia

Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de mondhat... Ospravedlňujem sa, nežiadal som o slovo, ale ak chcete, môžem niečo povedať. Eh, Ďakujem, tak potom pani Papadopulu. Micro. Repeat Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to fakt. 55 a 64 ročné e, osoby sú obeťou diskriminácie kvôli veku a obzvlášť sa to týka žien. Ale sú obeťou aj iných fóriem diskriminácie, ktoré napríklad vyplývajú z predsudkov a iných faktorov. faktorov. Rok 2012 bude príležitosť ich e, podporiť a zvýšiť povedomie o rodových a e, ďalších otázkach súvisiacich s vekom V starnúcej Európe si nemôžeme dovoliť vidieť starnutie ako handicap. Musíme bojovať proti predsudkom. Musíme pomáhať e, starším osobám a uľahčiť aj prístup k zdravotnej starostlivosti a všeobecne k starostlivosti. Ďakujem pekne a teraz pán komisár Tajany. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom, a hlavne spravodajkyni pani Bauer za vypracovanie tejto správy. Hospodárska nezávislosť mužov a žien to je stratégia e, na roky 2010 až 15. 75 <clears throat> na zamestnanosť mužov a žien, to je cieľ E, ktorý môžeme dosiahnuť prostredníctvom národných politík, ktoré sa zamerajú na zamestnanosť žien a zníženie e, rozdielov v odmeňovaní, hlavne e, v kategórii nad 50 rokov. <clears throat> Ženy, ktoré sú v preddôchodkovom veku, sú naozaj v osobitnej situácii. To uznávame, pretože pomáhajú napríklad dospelým deťom, starajú sa o vnukov alebo o rodičov lepšie možnosti sklbenia pracovného a osobného života. To je dôležité, ak chceme zvýšiť počet e, pracov, pracujúcich žien a zvýšiť ich dôchodky. Európa e, zohráva veľmi dôležitú úlohu. A e, je tu mnoho nástrojov, ktoré máme k dispozícii. E, zadali sme aj nákladovo efektívne štúdie v tejto oblasti. Výsledky očakávame koncom roka. Na základe týchto e, štúdií komisia rozhodne, ako ďalej naloží s danými opatreniami. Správa e, zdôrazňuje, že staršie ženy sú viac vystavené hrozbe chudoby ako muži. Môže to byť e, aj dôsledok nízkeho dôchodku, ale často to e, vyplýva aj z kratšej e, kariéry žien a preto musia mať ženy podľa možnosti odpracované tie isté roky ako muži a teda stanoviť jednotný vek odchodu na dôchodok je kľúčové a treba taktiež eventuálne vykompenzovať e, prerušenie profesionálnej činnosti v prípade žien. Hovorím konkrétne o materskej dovolenke. Na našej bielej knihe ešte stále pracujeme, ale komisia e, chce e, zlepšiť dôchodok žien. Budúci rok sa členskými krajinami pozrieme na dôchodkové systémy a vy, e, e, zverejníme správu súbežne so správou o starnutí. Bude sa hovoriť hlavne o e, ženách dôchodkyniach, ktoré sú obeťou chudoby a sociálnej exklúzie. V budúcich mesiacoch e, budeme úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami na e, vypracovávaní daného dokumentu a počítame aj s vašou aktívnou účasťou. E, chceme mať najlepšie opatrenia. Európska únia stojí pred eh, starnutím svojho obyvateľstva kvôli slabej pôrodnosti a rastúcej životnosti a taktiež je tu masívny odchod na dôchodok eh, generácie eh, z konca 60. rokov. Medzigeneračná solidarita môže dokázať, že starnutie nie je hospodárskym bremenom, ale e, bohatstvom, e, ktoré, ktoré predstavujú muži a ženy z tejto vekovej kategórie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Hla, e, rozprava je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Schôdza bude pokračovať zajtra, 13. septembra 2000.